kolegyne, vážení kolegovia, prajem vám dobrý deň, dobré ráno. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. So that we may start. Umite prosím svoje miesta, aby sme sa mohli pustiť do práce. Čaká nás intenzívny program. Vítajte na spoločnom zasadnutí výborov LIBE a výboru Jury. Medzi nami je pán dezignovaný komisár, pán Didier Reinders, ktorého tým veľmi pekne vítam na dnešnom vypočutí. Toto vypočutie je nesmierne dôležité pre oba tieto výbory, keďže portfólio spravodlivosti plne spadá e, pod právomoc oboch našich výborov, tak ako bolo uvedené v poverovacom liste pani von der Leyenovej. Toto portfólio je vo vecnej príslušnosti výboru LIBE a výboru JURY. V prvom rade treba povedať, že portfólio, úlohou portfólia je zabezpečiť dodržiavanie princípov právneho štátu v Európskej únii, vrátanie posilneného mechanizmu pre dodržiavanie princípov právneho štátu. To má všetko dosah na dodržiavanie demokracie a všetkých práv. Ide o dodržanie a ochranu základných práv, tak ako sú zakotvené v základnej charte ľudských práv, ehm, ktorá vstúpila do platnosti zároveň s Lisabonskou zmluvou a stala sa súčasťou judikatúry Európskeho súdneho dvora. Rovnako to má dopad e, aj na súkromie, na dodržiavanie súkromia podľa teda v priestore a priebehu digitálnej éry. To je tiež portfólio, ktoré bolo prisúdené v budúcej komisii. Ide aj o efektívnu implementáciu balíčka na ochranu údajov. A pokiaľ ide o oblasť spravodlivosti, vnútra, slobôd, tam sa musíme ubezpečiť, že sme pripravení zlepšiť stav justičnej spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie na základe vzájomnej dôvery a vzájomného uznávania, tak ako je to zakotvené v zmluve o fungovaní Európskej únie. A to je vysosne dôležité. Treba zabezpečiť náležitú implementáciu a presadzovanie európskej legislatívy. Takisto aj v oblasti v oblasti práce agentúr tých agentúr je 9, čiže vaše portfólio vytvorí podmienky efektívneho fungovania EPPO, Európskej prokuratúry. Tam ten proces, proces menovania novej prokurátorky alebo nového šéfa prokuratúry práve skončil a táto tento inštitút začne pracovať od budúceho roka. Rovnako by sme mali začať koordinovať celý postup v súvislosti s umelou inteligenciou. Musíme sa ubezpečiť, že právo spoločnosti bude podporovať stratégiu pre malé a stredné podniky. Treba zabezpečiť medzinárodnú viacstrannú spoluprácu v oblasti um, občianskej a komerčnej spravodlivosti a samozrejme nezabúdajúc na včasnú a správnu transpozíciu európskej legislatívy. Ja chcem len pripomenúť, že toto portfólio je zásadné portfólio, v, pokiaľ ide o strategickú agendu únie. Čakajú nás výzvy v oblasti európskej justície a je to, je to aj súčasť mandátu v zmysle kapitoly zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ako som povedal, zdôraznil som vzájomnú spoluprácu, vzájomné uznávanie. To všetko sa musí odohrať v plnom súlade s hodnotami, ktoré sú zakotvené v článku 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Pripomínam e, kodaňské e, kritériá. My sme diskutovali a e, diskutovali sme o, Kopen, o, o kodanskej dileme. Diskutovali sme o tom, že základné hodnoty sú záväzné pre všetky členské štáty a európska legislatíva je pre členské štáty záväzná. Ja teraz poprosím pani spolupredsedajúcu Lucy Netzingu, ktorá je predsedníčkou výboru Jury. Veľmi pekne ďakujem. Ja som veľmi rada, že tu môžem dnes byť a tiež by som rada medzi nami privítala pána Reindersa. Dúfam, že to bude veľmi produktívne zasadnutie. Dnes ja som rada, že spolupredsedám dnes tomuto vypočutiu a nás bude zaujímať samozrejme otázka ochrany spotrebiteľov, ktoré súčasťou e, uvedeného portfólia. Dovolte mi teraz eh, poinformovať o niektorých procedurálnych aspektoch v zmysle prílohy 17 eh, rokovacieho poriadku, kde sa nachádzajú usmernenia ohľadne schvaľovania komisie. Parlament vyhodnotí dezignovaných komisárov na základe ich všeobecných spôsobilostí, európskej angažovanosti a osobnej nezávislosti. Vyhodnotí vedomosti o ich konkrétnom portfóliu a ich komunikačné zručnosti. Rada by som pripomenula, že parlament eh, zaslal prípravný dotazník dezignovanému komisárovi komisárovi, kde sa nachádzajú dve otázky od konferencie predsedov a tri konkrétne písomné otázky. E, dezignovaný komisár odpovedal písomne na dotazník a všetky odpovede boli distribuované poslancom vo všetkých jazykoch. Rada by som vám pripomenula, že výbor pre právne otázky, ktorý je zodpovedný za vyhlásenia k finančným záujmom, nevznesol žiadne námietky ku kodaniu sa tohto e, vypočutia. Naša rozpráva bude bude postupovať na, následovne. Najprv e, sa predstaví pán dezigrovaný komisár, to bude trvať 15 minút, potom bude následovať 25 otázok od poslancov. Um, budeme, budeme postupovať v slotoch e, v dĺžke 5 minút. E, najprv bude otázka v dĺžke 1 minúty a potom kandidát odpovie na 2 minúty a potom bude následovať dodatočná otázka, ktorá by nemala byť dlhšia ako 1 minútu a potom bude následovať odpoveď v dĺžke 1 minúty. Prvé kolo 7 otázok položia koordinátory politických skupín a druhé kolo 18 otázok bude vychádzať e, z celkovej distribúcie otázok pomedzi politickými skupinami vrátane zástupcov nezaradených. V závere vypočutia dezignovaný komisár bude mať 5 minút na to, aby predniesol záverečné slova. Prosím, pamätajte na to, že my ako predsedovia budeme musieť byť veľmi prísni, pokiaľ dodržiavanie rečníckého času. V opačnom, v opačnom prípade tí poslední rečníci nebudú mať čas položiť svoje otázky a dezignovaný komisár nebude môcť eh, podrobne odpovedať na ich otázky. Chcela by som vás upozorniť, že ak prekročíte svoj rečnícky čas, tak vás budeme musieť prerušiť. Tlmočenie je zabezpečené do 23 jazykov. Môžete hovoriť svojim jazykom. Pamätajte prosím na to, že ste tlmočení a preto by pomohlo, ak by ste nehovorili príliš rýchlo. Naše stratnutie sa vysiela naživo na parlamentnej webovej stránke a samozrejme následne budete môcť budete môcť eh, si pozrieť aj nahraté video. Nech sa páči, pán Reinders, v tejto chvíli už máte slovo. Uh, Ďakujem pekne. Pán predseda, pani predsednička, vážení poslanci, som veľmi rád, že mám možnosť predstaviť sa pred vami dnes ráno a teší ma, že tu medzi vami vidím mnoho známych tvári. Dnes by som sa rád vyjadril k tomu, ako budeme spolupracovať a ak mi prejavíte svoju dôveru v rámci poverenia, ktoré mi bolo e, odovzdané od dezignovanej predsedničky Ursula von der Leyen. Bola mi udelená oblasť právneho štátu, spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa. Ako viete, ja som dlhoročný poslanec a mám hlbokú úctu pred úlohou Európskeho parlamentu. Veľmi si cítim eh, to, ako prispievate k rozvoju európskeho projektu. Ak dovolíte, na úvod svojho vystúpenia by som predniesol dve osobné eh, poznámky. Poprvé, Chcel by som sa vyjadriť k miestu, ktoré Európa zastáva vo svete. Pred 20 rokmi, keď som bol vymenovaný poprvýkrát za ministra, Európa bola rozdelená, bojovala za to, aby sa vysporiadala s dopadom pádu múru. V priebehu 20 rokov sa toho veľmi veľa zmenilo a môžeme byť hrdí na to, čo sa podarilo v Európe dosiahnuť. Vykonávame politiku, prijímame legislatívu pre zlepšovanie blaha našich občanov, namiesto toho, aby sme bojovali za územia Snažíme sa zachovávať našu rozmanitosť prostredom kultúr, jazykov. Ak budem potvrdený do funkcie komisára, budem v tomto smere s vami spolupracovať a to veľmi odhodlane, aby sme prehlbili európsku integráciu. Ja som jedným z tých, ktorí si želajú viac Európy a lepšiu Európu. Ak chceme ovplyvňovať dianie vo svete, to sa nám podarí len tak, že budeme jednotní. Realita, ktoré sme vystavení, je taká, že svet okolo nás je viac roztrieštený a nestabilnejší. Hodnoty, ktoré sú nám blízke, sú ohrozené e, tými, ktorí sa snažia vrátiť sa k nacionalistickej a populistickej retorike, ktorá by mala patriť už do minulosti. Naše hodnoty sú tiež ohrozené e, v tých národoch, e, ktoré sa snažia dominovať a nie spolupracovať. Našou hlavnou úlohou je chrániť to, čo sa podalo dosiahnuť v Európe, teda mier, bezpečnosť a blaho ale tiež presadzovať naše spoločné hodnoty, našu podporu multilateralizmu medzinárodnému, tiež podporovať udržateľný rozvoj a sociálny pokrok. Musíme byť jednoznačný v snahe brániť za každé okolnosti právny štát, demokraciu a základné práva. To si vyžaduje od nás, aby sme tak konali aj v rámci Európskej únie. Moja druhá eh, úvaha je ešte osobnejšia v sobotu 14. septembra som sa dozvedel, že už celé mesiace sa voči mne vznášajú veľmi vážne obvinenia zo strany osoby, ktorá cieľene sa rozhodla destabilizovať ma a škodiť mi. Táto osoba aj verejne vyhlásila, že mi chce zabrániť v tom, aby som sa stala európskym komisárom. Ja som poprel všetky obvinenia, ktoré sa objavili v tlači. Môj právnik už skontaktoval prokuratúru, aby získal prístup v spisom ktoré sa týkajú e, tohto jednoduchého postupu informácie. 27. septembra kráľovský prokurátor s dohodou s hlavným prokurátorom e, odložili tento spis e, ako uzavretý, pričom neskonštatovali žiadne priestupky. Potom môj právnik zakročil aj v kontexte nového obvinenia, ktoré podala tá istá osoba. Žiaľ, my všetci môžeme vystavení takýmto eh, škodlivým útokom. Neželám nikomu, aby zažil to, čo sme zažili my spolu s mojimi blízkymi, s mojimi deťmi, mojou rodinou, mojou manželkou a čo som zažil ja v týchto posledných dva, dvoch týždňoch. Právny štát eh, to znamená aj prezumciu neuviny, neviny a bol by som rád, eh, keby sme v tomto mali jasno. Presne pred 20 rokmi v októbri 1999 bol Antonio Vitorino vymenovaný za prvého komisára, ktorý bol poverený spravodlivosťou a vnútrom. Chcel by som oceniť jeho prínos a potom všetkého následníkov, najmä pre Nibieru Jourovú a pána Franca Timmermansa. Chcel by som oceniť ich odvahu, ich odhodlanie. Ak by som bol potvrdený vo funkcii komisára, spolupracoval by som s nimi veľmi úzko. Tiež som veľmi rád, že som bol navrhnutý eh, za komisára v tomto portfóliu a že mám na starosti aj oblasť ochrany spotrebiteľa a dodržiavanie právneho štátu, ako aj oblasť spravodlivosti. Tieto tri oblasti navzájom veľmi úzko súvisia, a pretože sa týkajú inklúzie, rovnosti a to je vlastne e, aj základom pre akékoľvek moje kroky, ktoré príjmem. Vážni poslanci, e, osobitne to platí pre právny štát. Myslím, že musíme šíriť naše hodnoty mimo Európy, musíme sa snaží dodržiavať ich eh, v rámci Európy. Ja ako komisár pre spravodlivosť budem spolupracovať pre, s podpredsedom Komisie pre hodnoty a transparentnosť, tak aby boli princípy právneho štátu dodržiavané v celej únii. Budem úzko spolupracovať aj s komisárom, ktorý má na starosti susedstvo a rozširovanie, aby sme zaistili konzistentnosť interných aspektov a externých aspektov právneho štátu. Táto úloha mi je veľmi blízka. Ako minister zahraničných vecí a európskych otázok som opakovane žiadal o aktívnejšie záväzky únie v snahe chrániť a šíriť právny štát. Je to totiž predpoklad pre všetky naše hodnoty. Neexistuje demokracia a dodržovanie základných práv bez dodržovania princípov právneho štátu. Základné práva sú platné iba ak sú chránené na úrovni nezávislých súdov. Demokracia bude chránená iba keď súdy budú schopné zaistiť slobodu prejavu, pluralizmus médií a tiež dodržovanie volebných práv princípy právneho štátu vytvárajú vzájomnú dôveru, tá je tak dôležitá pre náš vnútorný trh. Osobitne dodržiavanie právneho štátu je nevyhnutné na to, aby sme zaistili dôveru našich občanov v európsky projekt. Je našou povinnosťou chrániť právny štát v každom jednom členskom štáte. Viacero myšlienok eh, bolo eh, predložených aj tu v parlamente, aby sme mali nástroje na prehlbenie tohto úsilia. V júli komisia predložila svoj návrh na rozsiahlý mechanizmus eh, európskej povahy v tejto oblasti. Ten bude šíriť eh, kultúru právneho štátu, zabráni eh, akékoľvek obavám v tejto oblasti a tiež zareaguje v prípade potreby. Ja budem toto úsilie viesť. Chcem, aby sa tento mechanizmus rozbehol na budúci rok inkluzívnym procesom nediskriminačných a preventívnych krokov. To bude mať za následok výročnú správu a tiež to podporia aj hodnotiaci tabulky v oblasti spravodlivosti. Musíme využiť tých nástrojí, ktoré sú k dispozícii. Toto monitorovanie bude pokrývať všetky členské štáty, ale v tých členských štátoch, kde sa objavia osobitné rizika, tam sa zajde viac do hĺbky. Budeme venovať osobitnú pozornosť tomu, aby sa zaistila objektívnosť a spravodlivosť tohto monitorovania a tiež sa budem snažiť budovať dialog a zaistiť výmenu osvedčených postupov v snahe pomôcť členským štátom. Je nevyhnutné, aby parlament aj rada boli plne zapojené do tohto procesu. Tiež musíme lepšie koordinovať naše úsilie s národnými parlamentmi. Máme tie isté ciele a ideály. Môžem vás uistiť, že nebudem váhať s konaním v prípade, že bude ohrozený právny štát. Nebudeme pripravení robiť žiadne kompromisy, keď bude ohrozená demokracia. Vážení poslanci, prispôsobenie našich súdnych systémov eh, veľmi rýchlemu vývoju sveta okolo nás. a To je hlavnou prioritou eh, aj v budúcom desaťročí. Prehlbenie súdnej spolupráce v trestných aj občianských veciach je nevyhnutná. Eh, Európske občianstvo, právo pracovať a žiť v Európskej únii pri prvom dodržaní slobody pohybu, to sa musí zachovať. Ide tiež o zachovanie eh, našej rozmanitosti, pričom chceme zaručiť, aby jednotlivé rozličné právne tradície nepredstavovali prekážku našej slobode a našej bezpečnosti. Budem sa snažiť posilniť e, prostredie dôvery medzi našimi právnymi systémami v jednotlivých členských štátoch. Vážení poslanci, čo sa týka európskeho e, zatýkača tu, budem monitorovať jeho plnenie v praxi a budem úzko s vami spolupracovať aj s členskými štátmi. Budem spolupracovať, aby sme ho ešte ďalej zlepšovali. Musíme pozorne preskúmať, čo ešte treba urobiť po tom, e, čo sa uzavrie hodnotenie, ktoré práve prebieha zvážime, kde je potrebné začať konať veci poručenia e, podľa výsledkov hodnotenia a tiež zvážime, či je na mieste predložiť návrh na revíziu európskeho zatýkača. Tiež zvážime, ako podmienky vo väzení v Európskej únii by sa dali zlepšiť. A tiež sa budem zabrať myšlienkou vytvorenia minimálnych štandardov pre, e, predsudnú väzbu, aby sme posilnili dôveru. Ďalšia úloha sa bude týkať z zaistenia operatívneho fungovania Európskej prokuratúry. Chcel by som oceniť váš prínos k dosahovaní dohody o vytvorení postu a k vymenovaniu novej európskej prokurátorky. Ja som nedávno nadviatol kontakt s pani Kovesi a som presvedčený, že sa veľmi kompetentne zhostiť tejto úlohy. Zaintegrovanie nových technológií, aby zmodernizovali eh, naše súdne systémy, to je veľmi významná výzva. Táto úloha otvára priestor efektívnejšej spravodlivosti a prístupnejšej spravodlivosti pre občanov. Ale musíme sa snažiť, aby eh, dodržiavanie práva a tiež základných práv išli ruka v ruke. Európa môže byť hrdá na to, že je svetovým lídrom v oblasti ochrany osobných údajov a dodržiavania základných práv. Jedno z mojich priorít bude dbať o to, aby základné práva boli plne chránené v tejto digitálnej dobe. Mám v pláne s vami úzko spolupracovať v tom, aby sme našli tú správnu rovnováhu. Musíme sa snažiť naplniť v plnej miere e, nový právny rámec, e, ktorý sa týka ochrany osobných údajov a tiež musíme sa snažiť presadzovať naše hodnoty na medzinárodnej úrovni. Budem tiež spolupracovať s kolegami, e, čo sa týka koordinovaného prístupu, aby sme sa dokázali lepšie vysporiadať s etickými aspektami umelej inteligencie je mi, je, je mi e, potešením, že nové technológie nám ponúkajú nové možnosti. Musíme e, však dbať na bezpečnosť, e, to je naša priorita. Vážení poslanci, dôvera, inklúzia a spravodlivosť a férovosť, to budú hlavné cieľe, ktoré sa budem držať. Myslím, že môžeme byť hrdí na to, čo sme v Európe už dosiahli akú mieru ochrany tu máme, ale nesmieme sa spadať v rínok, musíme pokračovať v inovovaní, musíme sa prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu, vo technológií, na internete aj mimo internetu. Musíme presadzovať spravodlivosť, utrateľnosť spoločnosti, zajistiť efektívne fungovanie jednotného trhu. To znamená, že sa musíme pozorne pozrieť aj na dopyt, aj na ponuku v sektore podnikania a spotrebiteľských modelov Myslím, že firemné právo môže byť kľúčovým nástrojom snahy presadzovať e, presun k udržateľnej ekonomike. Mm, mali by sme spotrebiteľov motivovať, e, aby sa rozhodovali informovanie, aby sa rozhodovali pre uzrateľnejšie alternatívy. E, Spotrebitelia individuálne majú malú moc, ale spoločne sú veľmi veľkou silou, ak budú konať informovanie. Táto kúpna sila bude tiež e, kľúčová vo vytváraní udržateľnej ekonomiky, preto budem presadzovať e, veľmi rýchle kroky v snahe e, zaistenie návrhu o zástupných krokoch. Taktiež kolektívne žaloby aj možnosti budú nevyhnutné na európskej úrovni pre európskych spotrebiteľov. Musíme pokračovať v snahe potláčať nekalé hospodárske praktiky, tiež musíme odstrániť prítomnosť dvojakých eh, kvalitatívnych výrobkov je nepripustné, aby spotrebitelia boli zavádzaní a keď si kupujú eh, podľa ich eh, vnímania ten istý produkt v inej krajine. Očakávame spravodlivosť a férovosť bez ohľadu na to, kde spotrebiteľ žije. Tiež sa budem venovať aktualizácii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, tak aj všetci aktéry v celom reťazci E, znížili počet nebezpečných e, výrobkov. Tiež chcem, aby sa vyjasnili pravidla z hľadiska právnej zodpovednosti všetkých e, poskytovateľov, ktoré poskytujú služby na internete, aj tovary na internete, ktoré predávajú. Tiež chcem klásť veľký dôraz na efektívne plnenie veľká časť spotrebiteľského práva bola prijatá v posledných rokoch. Teraz musíme zaistiť, že sa to bude efektívne v praxi plniť aj v rámci únie, aj v kontakte s našimi medzinárodnými partnermi. Pán predseda, pani predsedníčka, poslankyne, poslanci. Spomenul som skôr to, čo sme už dosiahli v posledných 20 eh, rokoch. Myslím, že môžeme byť právom hrdí na to, čo sme dosiahli, ale musíme eh, sa tiež pozerať aj do budúcna to začína tým, že sa musíme navzájom počúvať. Ja e, vás budem počúvať v priebehu celého svojho mandátu. Milióny mladých ľudí e, vyšli do ulic a volajú potom, aby sme vytvorili udržateľnú budúcnosť. E, tiež sú nám inšpiráciou, je našou povinnosťou konať spoločne, totiž toho môžeme dosiahnuť veľmi veľa. Dúfam, že mi odovzdáte svoju dôveru. Ďakujem. Thank you, Veľmi pekne ďakujem, pán dezignovaný komisár pán Reinders. A teraz, ako bolo avizované, začneme prvým kolom otázok. Všetkých otázok bude samozrejme 25. A tá štruktúra bude vyzerať následovne. Jednominútová otázka, e, dvominútová odpoveď a potom samozrejme budete mať e, príležitosť do, položiť doplňujúcu otázku a na ňu bude môcť pán dezignovaný komisár odpovedať. Takže nech sa páči, začneme zvyčajným kolom zástupcami politických skupín na 5 minút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 na princípy. Mám na mysli oznámenie komisie z júla. Hovorí sa tam o posilnenie krokov Európskej únie v oblasti eh, prevencie porušovania princípov právneho štátu. Mm, ja eh, teda ide, vy ste, vy ste citovali princípy právneho štátu ako dôležitú časť vášho portfólia, um, pretože Ide o princípy, ktoré majú dosah aj na všetky oblasti, na policajnú spoluprácu, justíciu, ale aj na, aj na hospodárske politiky, ktoré sú nápojené na vnútorný trh. Ako chcete zaručiť fungovanie nového mechanizmu právneho štátu? Aké opatrenia plánujete na to, aby ste zabezpečili koherentnosť európskych iniciatív v oblasti dodržiavania princípov právneho štátu? Vy viete, že niektoré členské štáty um, majú problémy s nezávislosťou justície a máme tu, pro, máme tu príklady zneužívania funkcií, e, dochádza k ohrozovaniu médií, slobody prejavu. Ja sa pýtam, ako by sme mohli efektívnym spôsobom vyriešiť tieto prípady porušovania princípov právneho štátu. Tam, kde jednoducho niektoré vlády, tak pán predseda prerušuje, pán predseda pripomínal dôležitosť dodržiavania rečníckého času. Prosím, kolegovia, dodržiavajte eh, rečnícky čas, čiže otázka na jednu minútu, dvojminútová odpoveď a potom ešte minútka na reakciu. Ďakujem veľmi pekne. Yes, <laughs> <laughs> Thank, thank you, Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánu Halickému za otázku. Mechanizmus, ktorý sú si spravili štátom musí byť jadrom môjho mandátu. A takto aj bude. Viete, že už 3 roky žiadam na úrovni rady a presadenie prísnejšieho mechanizmu, ktorý sa týka právneho štátu. Viem, že Európsky parlament v oktobri 2006 vypracoval dokument, ktorý sa týka dohľadu nad právnym štátom a ju, správa z júla je významným krokom v tomto smere. Moja prvá úloha teda bude spočívať v tom, aby sme lepšie nasmerovali úsilie komisie, aby sme vypracovali správu o právnom štáte. To sa týka aj pluralizmu médií, stavu demokracie. Ja by som bol rád, keby v priebehu prvého roka sme sa teda dopracovali k prvej správe. To bude základ pre diskusiu potom s parlamentom aj s radou je to jeden z prvkov súboru nástrojov, ktoré ste spomenuli. Existujú rôzne iné mechanizmy. Článok 7 už bol využitý voči dvom krajinám. Polsko tak to urobila. Komisia Maďarsko to bol pôvodne iniciátorom parlamente. My sme sa toho tiež následne ujali. E, teda spustilo sa aj konanie veci porušenia na úrovni súdneho dvora a okrem toho existuje aj schopnosť pokúsiť sa viesť dialog s krajinami ktorý sa to týka. Ja sa o to budem snažiť. Budem sa snažiť eh, aj osobne cestovať do týchto krajín v úvode mandátu. Môžeme využiť tieto nástroje, napríklad aj Benátsky výbor, Greko, aby sme aj takýmto spôsobom eh, ich primeli, aby dodržovali legislatívu. Teda, tento mechanizmus je jeden z aspektov, všetky ostatné nástroje sú súčasťou eh, tej škály nástrojov, ktoré komisia má. Dúfam, že už nebudeme musieť viesť konania podľa článku 7, pretože sa dopracujeme k úspechu. To sa však ukáže až postupom času v najbližších mesiacoch. Ďakujeme. Teraz pán Halický, ešte doplnková otázka. Teraz chcem dopýtať e, na ten... Áno, dovolte ešte doplňujúcu otázku, ktorá sa týka týchto osobitých nástrojov. Čo máte na mysli? Máme monitorovanie výmeny informácií. To sú všetko dôležité aspekty, ale nachádzame sa v situácii, kedy je ohrozený um, právny štát a treba, treba reagovať rýchlo. Sú ešte nejaké iné nástroje, ktoré chcete využiť? Posledná minúta. Spomedzi tých ostatných nástrojov, ktoré sú k dispozícii, teda postupy sú eh, v tejto kategórii eh, prípadov porušenia, ale tiež eh, sa aktuálne vedie významná diskusia o viacročnom finančnom rámci, dajme tomu. A v tomto rámci mnohí žiadali, aj ja som žiadala, o podmienky, aby sa teda prepojil tento finančný rámec a princíp právneho štátu. Dúfam, že sa nám podarí čoskoro dosiahnuť dohodu e, medzi legislatívnymi orgánmi v tejto oblasti, pretože tým pádom by sme mohli konať veľmi priamo e, v rozpočtovej rovine, pozastaviť platby alebo ich dokonca aj zrušiť E, v prípade, že krajina bude vykazovať dlhodobé e, porušenia právneho štátu. To nie je diskusia, ktorá samozrejme je e, výlučne v rukách komisára pre spravodlivosť. Týka sa to aj komisára pre rozpočet. Ja samozrejme budem úzko spolupracovať v tejto oblasti s kolegom, tak ako aj žiadate vy, pán Halický. Podľa mňa by si to žiadalo takýto ráznejší krok konať. Veľmi pekne. SAD vystúpi pán Tiemo Vlken. Na jednu minútu, nech sa páči. Eh. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Randers. Vítajte na dnešnom vypočutí. Je mi ľúto, že ste sa nevyjadrili ku korporátnej udržateľnosti a k due diligence počas úvodného slova. Pre nás je kľúčovým prokom transparencia pri zabezpečení korporátnej zodpovednosti pri, pri identifikácii rizika, dosahu, nedržiavania ľudských práv a podobne. A podobne tomu aj pri boja, boju proti zmenám klíme sú, súčasná smernica, ktorá sa týka nahlasovania a ktorá vyžaduje od podnikov v Európe, aby, aby zverejňovali aby, aby, aby zverejňovali informácie v tomto smere, bola niečím, čo išlo dobrým smerom, ale bohužiaľ, bohužiaľ nie je, neslúži svojmu účelu. Odprezentujete legislatívnu iniciatívu a budete sa zasadzovať o e, novelizáciu tejto smernice a pretože dnes, e, dnes nás žiadajú e, organizácie ľudských práv, aby sme konali. Potrebujú, potrebujú viac než usmernenia. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči pán dezignovaný komisár. I, I want... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád povedal, že áno, hovoril som o tom, že budeme musieť pracovať na udržateľnosti. Možno, že by som chcel ísť trošku ešte do hĺbky. Pán Fulken, v prvom rade, samozrejme, my sme všetci odhodlaní ako Európska únia, ako členské štáty náplňať náš záväzok, ktorý sa týka udržateľných eh, rozvojových cieľov na úrovni OSN. A vy ste hovorili o konkrétnych eh, ustanoveniach. Samozrejme, existuje veľa typov ne- nefinančných informácií, ktoré sa týkajú podnikov, ale je pravda, že v podnikovom práve je dôležité možno zájsť ešte ďalej. Um, ak organizujeme um, lebo ak chceme skutočnú udržateľnú politiku, tak musíme všetky podniky požiadať o to, aby, aby zmenili svoj spôsob, ako rozmýšľajú nad sociálnym záujmom. Nede len o krátkodobú víziu pre akcionárov a, a ich zisk, ide aj o dlhodobú víziu. Víziu, my potrebujeme víziu, ktorá sa týka klímy, miestnych komunít, potrebujeme potrebujeme, eh, aby do toho boli zapojené všetky súčasnené strany a ja som odhodlaný spolupracovať s vami, s radou. Um, ehm, vy ste hovorili o ľudských právach. Áno, e, máme tu dobrovoľné záväzky na úrovni podnikov, ale to nestačí. Ja si myslím, že potrebujeme skutočne dospieť k zmene, k naozajstnej zmene podnikového práva a Takisto som si istý, že je pomerne dôležité aj diskutovať e, o, o ďalších aspektoch. Napríklad, ak, nejaká ak, ak nejaký podnik musí vysvetľovať udržateľnosť svojej politiky, tak je dôležité ich požiadať o, aj, aj o verifikáciu situácie. Nech sa páči, pán Volken, máte minútu na doplňujúcu otázku. Ďakujem, pán predseda, vážený pán Reinders, vy ste sa vyhli jasnej odpovedi. Aké konkrétne kroky príjmete na to, aby ste zabezpečili, že podniky ktoré fungujú v Európe, sa budú pridržať globálne uznávaných ľudských práv, ako aj ochrany životného prostredia. A čo robíte na to, aby ste skvalitnili prístup k justičným nápravným prostriedkom pre tých, ktorí utrpeli v, v, dôsledku, v dôsledku nedbanlivosti tých, ktorí fungujú v Európskej únie? Ja by som bol naozaj rád, aby ste sa dnes tu zaviazali tomu, že vytvoríte rámec, ktorý dá Európskej všetkým občanom e, základné práva, náležité práva a, ktorý, a vďaka ktorému e, bude možno zabezpečiť e, presadzovanie zmluv na globálnej úrovni, čiže či už ide o štandardy OECD, OSN, prosím, mohli by ste jasne zareagovať na moju doplňujúcu otázku Pán dezignovaný komisár, nech sa, nech sa páči, moja odpoveď je jasná. Áno, samozrejme, ja sa zavezujem na tom pracovať a v rámci rôznych eh, rámcov, hovoril som o podnikovom práve, počul som vaš, vypočul som si vašu pozvanku, poznámku, pokiaľ ide o spotrebiteľov. Ja myslím, že je dôležité sa vyjadriť aj eh, k žalobám v zastúpení, k hromadným žalobám, čiže ale potrebujeme určitý základ, aby sme sa ubezpečili, že, všetky, že, že, že všetky hospodárske subjekty naozaj musia naplňať eh, naplňať eh, ustanovenia v súvislosti s ľudskými právami a, a je možné to v rámci viacerých legislatívnych aktov. Moja, moja odpoveď je jasná. Vy ste sa pýtali, či budem konať. Áno, určite budem konať. Ďakujem. Nech sa páči, poďme k zástupcom. Eh, pán Michal Šimečka, zástupca Renew Europe. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste medzi nás prišli. Gratulujem. Demokracia právneho štátu a základné práva sú, sú, sú, sú základom pre prežitie našej pluralistickej spoločnosti. Ale dnes vidíme, vidíme že sú tu mnohé členské štáty a, a, a, a ich vlády, ktoré podkopávajú pluralizmus a a otázka, a teda problém je oveľa širší než, než, je, než je samotné právo, samotná legislatíva. Ehm, vy budete zodpovední za tento mechanizmus a rozšírite aj jeho názov, aby, aby, aby, toho, aby, aby, aby do toho spadal aj článok 2, teda demokracia, právny štát. Súhlasíte s tým, že jedným z dôvodov, uh, um, pre, prečo, ste pomal, prečo sa pomaly reagoval na tento problém, je to, že uh, inštitúcie reagujú rozličným spôsobom na tento problém. Um, ste odhodlaní pripraviť jeden jednotný mechanizmus, ktorý zapojí všetky, zo, zoskupí všetky európske inštitúcie a, a, a, že, to, a, a že to vyústí do záväzných ustanovení. Ďakujem veľmi pekne, pán Reinders. Dve minúty. For, for about... Ďakujem za túto otázku k mechanizmu. A o tom veľmi komplexnom prístupe k základným právam, právnemu štátu, demokracii. Momentálne sme v takej situácii, že máme oznámenie komisie a môžeme pracovať na správe o právnom štáte, to sa týka plurality médií a demokracie. Ako viete, komisia má tiež taký úmysel pripraviť správu o charte základných práv. Aj tu budeme mať správu, budeme pracovať aj na novej stratégii pre demokraciu, možno, že aj to bude správa. Takže ja budem spracovať, pracovať na právnom štáte, ako viete. Je to veľmi dlhá cesta zorganizovať taký proces, už tu v parlamente, v rade, komisii o tom hovoríme roky, o tom, ako zorganizovať takýto proces. A som presvedčený, že musíme spolupracovať a to znamená možno aj zorganizovať jedinú debatu o tých rôznych prvkách. Správa o právnom štáte, správa o charte a správa o stave demokracie možno a to by znamenalo aj medziinstitucionálne dojednanie. Neviem to, ako bude vyzerať, ale môžeme začať hneď. Ja to navrhnem, aby sme mali aj pracovnú skupinu zloženú z troch inštitúcií. Rada, tam by bol peer review, komisia by mala rôzne správy a parlament so svojím textom z oktobra 2016 a pokúsime sa ako by sme mohli spolu vytvoriť proces. Samozrejme, že budem najprv pripravovať správu o právnom štáte, ale ide o ten proces na základe medziinstitucionálnej e, úrovni, tak ako ste povedali, právny štát, základné práva a demokracia. A ja dúfam, že bude možné začať takúto prácu čo najskôr. Pán Šimečka, máte ešte minútu na reakciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto odpoveď a záväzok pracovať s Európskym parlamentom. To by malo byť v súlade aj s tým slúbom e, komisie pani van der Leyenovej, že parlament dostane právo iniciatívy a že bude môcť mať aj vlastne, správy z vlastnej iniciatívy podľa článku 225 a tak konať. Môžete vyslovne potvrdiť, že sa to bude týkať aj tejto problematiky a tejto správy, ktorú parlament pripravil v oktobri 2016. Pýtam sa preto, že v novom návrhu komisie, ako aj vo vašich písomných odpovediach na tento hearing ste odmietli tú myšlienku parlamentu, aby bola nezávislá monitorovacia skupina alebo panel expertov na monitorovanie právneho štátu. Komisia to odmietla a pri to, že tvrdí, že má celkovú politickú zodpovednosť, ale ja nevidím praktické alebo právne, právne prekažky na to, aby sme použili nezávislých expertov. Nemyslíte si, že pre objektívnosť je rozhodujúci tento e, nezávislý prieskum? Nech sa páči, pán Reinert. Ako som povedal, ja nemám problém pracovať s nezávislými expertmi. Komisia to bežne robím. Máme Benátsku komisiu, Greko. S mnohými pracujeme, ale je tu o tú zodpovednosť komisie voči parlamentu. A ak máte zoznam ďalších nezávislých orgánov, tie môžete, alebo organizácií, tie môžete konzultovať, pýtať sa o radu a tak ďalej. S tým nemám problém. Problém je, ak by sme vytvorili nový nezávislý orgán, ktorý by bol zodpovedný a pritom by mal iný prístup, dať nezávislému orgánu úplnú nezávislosť, vyjadrovať sa o EÚ, to je zvláštne. To je úloha predsa komisie. Komisia má chodiť pred parlament a parlament rozhodovať. A ak máme skutočný problém naozaj, tak potom je tu iná úroveň a to je súdny dvor. Tam tiež získame normy. Ja nie som proti možnostiam konzultácie nezávislých expertov, nezávislých orgánov, ale nie som za to, aby sme vytvárali niečo nové. Ďakujem, pán Reinerc. A teraz za zelených pani Saskia Brikmo. Monsieur le Président, bonjour, monsieur. Ďakujem. Dobrý deň, pán Reinders. Európa globálnym aktérom, ktorého zatvára viacero dôvodov spolupráce s tretimi krajinami, čo sa týka súdnej spolupráce, polície, e, obchodu. E, napísali ste aj tie strany, zopakovali, že musíme pokračovať vo vývoze našich hodnôt, našich štandardov e, aj k našim medzinárodným partnerom, že sa chcete venovať interne aj externe vo svojom portfóliu. Snažíte sa tiež o spolu, zlepšenie spolupráce v súdnych veciach medzi členskými štátmi a medzi tretimi krajinami a že a zločinci by mali mať e, zaistené práva, e, ktoré by mali byť chránené vo všetkých fázach e, súdneho konania, aj čo sa týka preventívnej väzby, teda predsúdnej väzby. Chcem sa opýtať na to, či budete tlačiť, aby aj v uzatváraní obchodných dohôd, či automaticky by to mala byť doložka o dodržovaní ľudských práv, či by to malo byť súčasťou rokovaní o týchto obchodných dohodách s krajinami Blízkeho východu, napríklad Východnej Ázie. Budete v tomto smere spolupracovať s komisármi pre obchod a pre migráciu. Ďakujem, pán Reinders. Nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem, pani Brikmu. Ja e, môžem jednoznačne odpovedať áno v rámci snahy zadať vypracovanie dopadových štúdií. Myslím, že vo všetkých nových iniciatívach, ktoré sa e, chytáme v Únii, myslím, že musíme jednoznačne viesť diskusie s našimi partnermi tretich krajinách na tejto témy. Chcel by som pripomenúť, že je to záväzok aj zvolené predsedničky komisie, ktorého sa držím aj ja vo svojom portfóliu, budem potvrdený. Chcem pravidelne informovať a zapojiť parlament a rovnako aj radu do všetkých fáz rokovaní. To sa týka aj dopadových štúdií, to bude toho súčasťou Nemôžem to prislúbiť, že to bude vykonávať v všetkých oblastiach. Môžem len hovoriť za svoje portfólio pre spravodlivosť, ale rozhodne máme pred sebou veľké spoločné úsilie spoločným s inými komisármi v komisii v oblasti aj vnútra. Vy ste spomenuli kontext Europolu, ktorý vedie diskusie s rôznymi partnermi. Myslím, že aj tu tomu musíme venovať pozornosť, dbať na dodržovanie základných práv štandardov, aby to išlo v zmysle uzavretých zmluv. Ďalej sú tu agentúry, ktoré spadajú pod spravodlivosti. Ale čo sa týka obchodu, tomu už som mal možnosť e, sa e, tejto diskusie zúčastniť na úrovni rady. Mali by sme zintenzívniť e, úsilie a pozornosť, ktorá sa venuje aspektom ľudských práv v obchodných dohodách. Postupne sa to vyvíja, týka sa to však všetkých politických oblastí v kontakte s tretimi krajinami nemáme ten istý prístup k všetkým partnerom. To veľmi dobre viete aj tu v parlamente.